Jednou formálnou otázkou výbor EKON prijal pozmenenia korigenda k trom textom. Podľa článku 231 odsek 4 budú to korigenda považované za schválené, ak do 24 hodín nepríde požiadavka politickej skupiny alebo 40 poslancov, aby sa o nich hlasovalo. Ich názvy nájdete e, na stránke a taktiež v zápisnici z toho zasadnutia. Takže bod programu, jediný predpoludňajší, e, vyhlásenie kandidátov.